herr präsident! otváram poobednejšiu schôdzu. Protokol včerajšieho schôdze e, je schválený. E, sú proti tomu nejaké námienky? Nie je tomu tak, v tom prípade je protokol schválený. Takže teraz prechádzame